reiterates its call on Israel to lift immediately the block trade on Gaza in order to allow full access of humanitarian aid and raw materials to make the full implementation of EU and other international donors' funding for assistance possible. Oui, donc je comprends que c'est un amendement qui en fait complète le compromis. c'est un ajout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 ja, dass die Präsidentschaft sozusagen äh, English version. English version, okay. En anglais, insist that the upcoming presidency of the European Union meant to adopt the budget takes part in this trilogue.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 au virement euh, de, sur le budget de la Commission, Lachelot a la parole euh, sur euh, euh le virement numéro dix. Uh, yes, uh, Mr. Chairman, if I understand correctly, we can, in the same time, uh, to, what regards uh, number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 this problem. We will not solve this problem during this negotiation, but we should raise it and we should ask for a proposal from the Commission from, for the future. So wait and see. That is the end of my presentation now. Très bien, je vous remercie. Donc notre rapporteur propose de ne pas voter aujourd'hui pour les raisons qu'il vient d'expliquer. Utah.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 k opravnému rozpočtu výboru regiónov a ekonomickému a sociálnemu výboru by som chcel povedať, že doteraz nemáme žiadnu pozíciu rady k opravnému rozpočtu. To znamená, že ak bude rada pokračovať v odkladaní tohto schválenia do budúcnosti, myslím si, že by sme mali žiadať o trialóg a ak bude treba, tak aj o zmierovacie konanie. Okrem toho, myslím si, že sme nepredpokladali nikto z nás, že môže nastať prípad, že keď rada odkladá, odkladá svoje riešenia a my sme to nepredpokladali ani v našich e, dokumentoch a preto by som navrhoval, aby sme e, v takýchto prípadoch mali stanovený vždy konečný termín pre schválenie opravného rozpočtu pre obidve zložky rozpočtového orgánu ani finančná perspektíva, ani prechodné opatrenia e, takýto konečný termín nepredpokladali, ani ja som samozrejme nepredpokladal. E, to znamená, keď bude finančná regulácia revidovaná, bude potrebné, aby sme v tomto zmysle predložili a schválili aj pozmenujúci návrh. To je všetko. Ďakujem.